Vítam vás v mene Európskeho výboru pre rozvoj. Vítajte na našom hearingu o Palestíne, budovaní mostov, mostov na rozvoj. Veľmi ma teší váš záujem o túto tému, o túto veľmi bolavú tému. Volám sa Korina Kretu, som spolupredsednička tohto výboru a zodpovedám za dnešné stretnutie. Prečo sme prišli s touto iniciatívou? V zásade z dvoch dôvodov. Veľa sa povedalo a hovorilo o Palestíne a Blízkom východe, prelialo sa veľa krvi, ale my sa chceme venovať dneska tejto téme z pohľadu rozvoja pretože e, nehovoríme len o politike, ale hovoríme najmä o ľuďoch, o miliónoch mužov, ženách, detí, ktorí žijú v Gaze, Jeruzaleme, na západnom brehu, ktorí trpia depriváciou. Pre mnohých palestínčanov je hlad, nedostatok vody a sanitárnych zariadení každodennou realitou. Humanitná situácia je strašná. Chýbajú nemocnice, lekári, ošetrovatelia. Tu už nehovorím ani o školách a učiteľách rastie nezamestnanosť. Blokada znamená, že sú veľmi obmedzené možnosti pre obchod a podnikanie. Okrem toho občania okupovaných palestinských území nemajú zaručené niektoré základné ľudské práva a trpia účinkami eh, prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu. Preto máme dnes tu hosti, ktorí nám vysvetlia túto situáciu a dúfam, že sa budeme môcť zamerať aj na humanitný aspekt a hľadať možnosti ďalšieho rozvoja. Ale samozrejme nemôžeme zabúdať aj na politiku. Ja myslím, že my máme dneska všetci záujem o budovanie mostov, dôveru, a e, pretože bez dôvory by všetko zostalo len symbolmi a vetami na papieri. Ako môžu Palestínci a Izraelčania, ženy a muži, podnikatelia a školy navzájom spolupracovať tak, aby priniesli prosperitu a mier tejto časti sveta. Je to veľká výzva, ale ak si nepoložíme ťažké otázky, nikdy nenájdeme cestu k odpovediam. Súčasne si myslím, že je veľmi správne, že toto vypočutie sa koná dnes v Európskom parlamente. Parlament podporuje mier a rozvoj v Palestíne. Vydali sme niekoľko rezolúcií, uznesení, naše výbory a delegácie pracujú na tom. a európsky rozmer je tiež dôležitý, pokiaľ ide o palestínske územia. Európska únia poskytla pol miliardy eur na podporné programy. Platili sme zdravie, vzdelávanie, obchod štátnych zamestnancov, zraniteľné rodiny, vodu, životné prostredie, palivo, aby som uviedla aspoň niekoľko oblastí. Okrem toho si myslím, že znovu vydovanie dôvery nie je možné bez toho, aby sme nevideli aj ekonomický rozmer Palestínci napriek masívnej zahraničnej pomory, pomoci za posledné dve desaťročia sú stále chudobnejší. My poznáme, aké sú dôsledky chudoby. Extrémisti medzi palestíncami majú obrovské možnosti náboru militantov, pretože mladí ľudia v Gáze alebo na západnom brehu nemajú žiadnu voľbu. Môžu si vybrať len medzi nezamestnanosťou alebo e, účasťou v radikálnych hnutiach. Som presvedčená, že palestínčania a izraelčania dosiahnuť dohodu, ktorá im umožní zvýšiť ekonomický obchod a rozvoj. E, donory budú aj naďalej poskytovať peňažné prostriedky na nemocnice, infraštruktúru, podnikateľské prostredie a e, školy a ja dúfam, že sa nedostaneme do situácií, kde sa táto ťažká táto pomoc a práca zničí za niekoľko dní, ako to bolo koncom roku 2008, začiatkom roku 2009. Takže my sa budeme pozerať na túto otázku z humanitného hľadiska, z hľadiska budovania mostov. Budeme mať 40 minút potom na diskusiu a v druhom paneli e, vystúpi pán Tony Blair, ktorý za chvíľu príde a bude hovoriť o rozvojových otázkach a politickej situácii. Taktiež E, tento panel sa koná v spolupráci s našim výborom pre zahraničné veci a po ňom bude tiež diskusia. A teraz by som chcela privítať aj našich rečníkov. Max Gaylord, humanitný koordinátor OSN pre okupované palestinské územia z um, Úradu OSN pre koordináciu humanitných otázok. Pán David Simha, podpredseda Izraelsko-palestinskej komory obchodu a priemyslu. A potom pani Barbara Shenstone, E, riaditeľka pre západný breh z UNRVI a Hanna Signora z Izraelsko-Palestinského centra pre výskum a informácie spoločnej inštitúcie Izraelčanov a Palestínčanov, ktorá sa venuje vyriešeniu izraelsko-palestinského konfliktu a podporou je dialog medzi Izraelčanmi a Palestíncami. Najprv dávam slovo pánu Maxovi Gellardovi na 10 minút. Uh, uh, ďakujem veľmi pekne. Uh, Vážení členovia, dámy a páni, dovolte mi, aby som teraz za týchto krátkých 10 minút. Teda viem, že spomenuli ste špeciálneho koordinátora, koordinátora OSN pre humanitárnu činnosť na okupovanom palestínskom území. A tomu by som sa teda eh, chcel venovať eh, z humanitárnej perspektívy aj eh, z perspektívy špeciálneho koordinátora. Rozčlenil by som to tak do troch situácií alebo do troch aspektov poprvé e, situácia v Gáze, po druhé situácia na západnom brehu a mám tu aj kolegyňu Šenstovnovú z e, UNRVA, e, ktorá je v ktorej kompetencii je západný breh, takže nebudem sa tomu venovať až tak podrobne. A potom by som chcel hovoriť aj o budovaní bezpečných domovov pre palestínčanov. generálny tajomník OSN Ban Ki-moon práve včera odišiel na misiu e, do palestinskej samozprávy a e, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Katrin Ashtonová je tiež na týchto, e, je v tomto regióne. Takže teraz dalo by sa povedať, e, že e, e, pozornosť sa sústredí na tento región práve v tomto čase. A mal by som aj zdôrazniť to, že asi viete, že kvarteto sa snaží a snažilo sa aj v Moskve o to, aby naďalej podporovalo a vyzývalo strany na rokovania a aby sa dosiahlo v krátkodobej budúcnosti riešenie. Takže prejdem teraz k Gáze. Generálny tajomník tam bol práve včera a pani Eštonová tam bola pred eh, niekoľkými dňami. Ako by som mohol súčasnú situáciu v Gáze opísať? Určite to poznáte. A ja, ak by som to mal jednou vetou opísať, eh, poviem, že je to zhoršujúce sa socioekonomické podmienky s veľmi závažnými humanitárnymi dôsledkami. A čo e, chcem tým povedať? Ja chodím každý druhý týždeň do Gázy a uh, mohol by som povedať, že voda, sanitačné, e, sanitácia uh, je uh, veľmi dôležitá otázka. Zatiaľ to viac menej funguje, ale je to veľmi krehká situácia, rovnováha. Mnoho ľudí nemá prístup k čistej pitnej vode. viete asi, že tá voda, ktorá je na ktorú sa vlastne spoliehajú ľudia v Gáze, je veľmi, e, obsahuje veľmi vysoké percento e, soli a je aj dosť znečistená. OSN tvrdí, že e, táto voda by sa nemala používať a postupne tento vodný fond by sa mal obnoviť počas 15 rokov okamžité e, následky tohto e, veľmi zraniteľného e, vodného systému a sanitačného systému vedú k ťažkej situácii, k tomu, že nestačia pre všetkých ľudí. Je to asi 18 miliónov litrov odchádza vlastne do kanalizácie Vieme, že ľudia v Gáze eh, sú veľmi chudobní a dalo by sa povedať eh, v, v ekonomických eh, termínoch, že teda ešte pred niekoľkými rokmi to bola viac menej stredná trieda, uh, ale momentálne 80 ľudí v Gáze sa spolieha na humanitárnu pomoc, potraviny, e, peniaze. Čiže je to až 80 ľudí, ktorí sa spoliehajú na donorov, ktorí sú aj tuto zastúpení. E, úroveň chudoby je veľmi zlá, podnikateľské, e, podnikateľská komunita, ktorá by mala byť pilierom pre rozvoj a obnovu, ešte stále existuje, ale e, tiež sa blíži k, výhon, k vyhnutiu. Ehm, takže dá sa povedať, že ešte naďalej prebieha istá podnikateľská činnosť v Gáze. len minule som videl ehm, pokusy o obnovu ehm, stavebného priemyslu, o dovážajúci cement, ktorý sa dováža a ktorý sa využíva v stavbárskom priemysle, takže k istej činnosti dochádzal jej na veľmi nízkej úrovni. Aký problém je pre, má Gáza? E, dalo by sa to povedať, že jedným slovom, a to je obliehanie. E, o, e, okolo Gázy je e, Mm, je múr, eh, ktorý vlastne Gázu oddeluje od eh, Egypta aj od Izraela. Eh, a toto obdobie je, pardon, toto um, územie je kontrolované Izraelčanmi. Uh, na to, aby sa skončilo toto obklúčenie, samozrejme e, ešte aj tak by trvalo nejaký čas, e, kým by sa e, ľudia v Gáze z toho spametali, ale musím vám pripomenúť, že ešte pred niekoľkými rokmi mnoho tisícov zásielok kvetín a poľnohospodárskych plodín prichádzalo aj tuto do Európy sú tam aj rybári, ktorí sa dokázali sami uživiť. A ja nechcem teda hovoriť dlho, ale môžem povedať, že pre rok 2009 e, samotná OSN dohliadala na výdavky e, vo výške 450 miliónov e, amerických dolárov môžem povedať, že len veľmi málo, ak vôbec takéto, eh, ak vôbec niečo z týchto eh, výdavkov je mm, potrebných. Myslím si, že ešte viac si teda o tejto situácii vypočujete od pána Blaira, ale viete, že eh, sú veľmi veľké obmedzenia ekonomickej činnosti na západnom brehu. Uh, a e, čo sa týka humanitárnej pomoci, znova táto pomoc by nemala byť potrebná, ale e, ako e, vlastne mm, vyslal rámeno humanitárnej pomoci OSN vidíme, že ešte 60 západného brehu Jordánu kontroluje Izrael. Ehm, e, problematická situácia je aj vo východnom Jeruzaleme. Ehm, je tam čoraz väčšia, väčšia chudoba, tisíce e, detí, ktoré e, nemôžu chodiť do školy, nedostatok učiteľov, nedostatok tried, veľmi slabé komunálne služby vo východnom Jeruzaleme. Takže dalo by sa povedať, že to je socioekonomická výzva. A potom Tretia oblasť, ktorú by som mala spomenúť, je oblasť medzi oddeľovacou bariérou e, a medzi tou zelenou e, čiarou sú tam palestínske e, rodiny, asi 10 tisíc ľudí, ktorí tam žijú a je tam veľká polnospodárska pôda alebo veľké územie, ktoré je medzi tou bariérou a medzi tou e, zelenou líniou. Ale myslím, že ešte teda Barbara bude hovoriť viac o západnom brehu. A teraz sa už blížim k záveru prezentácie a rýchlo by som sa len mohol venovať činnosti pána e, premiéra Fajata a palestínskej samozprávy. E, Pamätáte si asi na august minulý rok, ten program bol ohlásený a bolo povedané, že palestínčania budú pokračovať v budovaní a konsolidácii inštitúcií, ktoré budú vytvárať štát. A to by sa stalo do dvoch rokov. Už ubehlo 18 mesiacov. Niektorí si hovoria, že to je veľmi optimistické, niektorí, že je to idealistické, ale určite my z OSN vidíme, že je tu e, silný zámer a súhlasíme s premiérom, že to pomôže vybudovať e, štát, konsolidovať inštitúcie a na pomoc mierovému procesu. E, obmedzím sa na e, tri aspekty. Poprvé, bezpečnosť na západnom brehu, e, územia, ktoré kontrolujú palestínčania. Táto bezpečnosť je oveľa lepšia a pravdepodobne pán Blair na to bude o tom aj hovoriť. Mesta ako Betlehem, Nablus, Jericho a tak ďalej, kde sú palestínske bezpečnostné zložky, ktoré boli nedávno a veľmi dobre vycvičené, vycvičené tak asi viete, že tam zločinnosť veľmi dramaticky klesla. Takže toto je e, výzva a podpora pre budovanie komunity a rozvoj. Po druhé, čo sa týka budovania inštitúcií, premiér a minister financií a e, ďalšie ministerstva, e, podarilo sa im vytvoriť e, veľmi silnú fiškálnu ekonomickú základňu okolo ministerstva financií. Myslím si, že teraz donory sú si dosť istí alebo majú istotu, že ich peniaze naozaj pomáhajú palestínčanom a teda vedia, kam tie peniaze smerujú, sú kontrolované a sú, e, smerujú tam, kam majú. Po tretie, pán eh, premiér Fajad eh, sa tiež zameriava na malé komunitné projekty. Ja myslím, že v roku 2009 sa odohralo asi tisíce takýchto projektov vo výške Ehm, niekoľko tisíc, niekoľko stá tisíc miliónov, eh, pardon, stá tisíc dolárov. Takže toľko by asi bolo odo mňa a ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gellard, a teraz odovzdám slovo pánovi Davidovi Simhovi. Ďakujem veľmi pekne pani Korina eh, Kretu vážení členovia panelu, výboru, parlamentu, hostia, dámy a páni. Je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť ako zástupca izraelskej podnikateľskej obce, ktorej členovia sa usilujú o mier a rozvoj v našom regióne. Chcel by som zdôrazniť, že nepredstavujem žiadnu politickú organizáciu, nezastupujem žiadnu politickú organizáciu, nemám ani oficiálne politické miesto. Ja tu zastupujem tých, ktorí si želajú a ktorí snívajú o lepšej budúcnosti v našom regióne. Dnes sme sa tu nestretli preto, aby sme hovorili o histórii. Rečník sa stratil. Počujete? Počujte ho? Mikrofón. Sorry. Ospravedlňujem sa, minu, vypol sa mi mikrofón. Takže stretli sme sa tu dnes preto, aby sme nehovorili o histórii, a či už e, staroveke alebo súčasnej. Sme tu preto, aby sme sa pozerali do budúcnosti a moja angličtina nie je taká dobrá ako vaša, ja sa ale budem snažiť. A aby sme videli, zistili, čo môžu dosiahnuť zúčastnené strany, aby sa posilnila spolupráca, najmä palestinsko-izraelská spolupráca. Vážení členovia výboru, vážení poslanci a hostia, malo by byť jasné, že existujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť slubnú budúcnosť pre všetkých obyvateľov Blízkeho východu. Naozaj musíme zvyšovať naše povedomie o všetkých veciach, ktoré by mohli viesť tomu, aby sa tento sen stal skutočnosťou. Nemusíme používať slogany alebo ísť po starých známych cestičkách pred rokom viacerí podnikatelia, vrátane mňa, ktorí zastupujú rôzne podnikateľské organizácie v Izraeli, sa spojili, aby vytvorili Izraelsko-Palestínsku obchodnú a priemyselnú komoru. Je to neziskovka a komora sa oficiálne zaregistrovala na ministerstve spravodlivosti v príslušnom registri. Členovia izraelského podnikateľského kej eh, komunity, naši výrobcovia, vývozcovia, rôzne inštitúty, Izraelská federácia dvojštát, dvojštátnych obchodných komôr. E, stredisko premiér, Portlandský trast, Izraelsko-Palestínske podnikateľské fórum a mnohé ďalšie organizácie sa k nám pridali, aby pomohli budovať mosty, ktorých cieľom je skutočná spolupráca. A IPCC sa snaží podporiť bilaterálny obchod a investície medzi Izraelom a Palestínou, aby sa podporili podnikateľské príležitosti a obchod, aby sa vytvorili silné podnikateľské siete a posilnila vzájomná dôvera medzi našimi oboma národmi. Od svojho vzniku komora je príbehom úspechu. Som presvedčený, že pán Tony Blair, ktorý sa zúčastnil inaugurácie našej komory, sa s radosťou dozvie, že sa nám podarilo prekonať niekoľko byrokratických prekážok a že sa nám podarilo dosiahnuť veľmi viditeľné pr prielomy. Chcel by som spomenúť len niektoré z našich úspechov. Začal by som s izraelsko-palestínskou komorou, so zastrešujúcou organizáciou, ktoré som tu, pre všetky, čo som tu spomenul, to IPCC. Spolupráca medzi e, ženinom a obchodnou komorou, starostom a obchodnou komorou viedla k tomu, že sa vytvorili spoločné podniky s izraelskými podnikateľskými. Longchin e, sprievodca pre palestinské výrobky a priemysel tento adresár vytvára reklamu a propaguje výrobku všade na svete. Potom tu máme B2B, to sú vzťahy medzi izraelskými a palestinskými podnikateľmi v dôležitých otázkach, ako je doprava, normy, colnice a podobne. Začali sa rôzne stretnutia medzi individuálnymi palestinskými a izraelskými podnikateľmi v IPCC na v našej komore sme vytvorili webovú stránku, potom máme tzv. hranejkový klub. Niektoré z činností, ktoré in, ino, iniciovalo Centrum pre miest. Mladí pilastenskí a izraelskí politickí vodcovia sa zúčastnili seminára, ktorý sa nazýval Inšpirujúce vodcovstvo. Viedol ho pán Nikola Džany bolo to, je to expert zo Spojeného kráľovstva na vodcovstvo, na líderstvo. Bolo to prvé veľké stretnutie palestínčanov a izraelčanov po 10 ročí v Jerichu. To je mesto pod palestínskou samozprávou. Bolo tam viac ako 120 mierových organizácií. Stretli sa tam ich vedúci pracovníci na dvojdňovom fóre izraelských a palestínskych mimovládnych konferencií s potom sme mali rôzne školenia a napríklad prvýkrát sa tam stretli farmári z Gázy, ktorí sa stretli na programe e, tohto centra. 25 palestinských polnospodárov z regiónu e, na západnom brehu navštívili a zúčastnili sa polnospodárskej výstavy v Izraeli. Potom je tu fórum premiér. E, konaj uskutočnilo bilaterálne stretnutia, ktorých dôvodom bolo vzde- e, stretnutie profesionálov. Viac ako 2 milióny turistov prekročili izraelské hranice na západný breh v minulom roku. Niektoré výrobné združenia Izraela organizovali semináre napríklad o baliarenskej technike a normách. Potom je tu výstava nábytku, kde boli stretnutia podnikateľov s podnikateľmi B2B. Potom tu boli stretnutia zamerané na outsourcovanie e, činnosti pre textilný priemysel. Izraelsko-palestinské podnikateľské fórum, to je to, čo poznáte. To je spolupráca so švedskými podnikateľmi, potom výskum Ibenkiku, podnikateľské riziko v poľnohospodárstve a podobne. Pán Chulelo tu mal dneska byť, ale žiaľ, e, nie je to možné. A on predseda práve tejto organizácii. V septembri 2009 palestinské e, Palestinská ústredná kancelíria pre štatistické zisťovanie povedala, že percento podnikov na západnom brehu, ktoré očakávajú nárast výroby v strednodobom časovom horizonte je 44,2 To je viac ako tí podnikatelia, čo očakávali pokles. To ukazuje narastajúci optimizmus na západnom brehu od júla 2009, keď podnikatelia očakávali náraz len vo výške 27 a to bolo viac o 27 ako tí, čo očakávali pokles. Ak budeme mať veľa takýchto projektov, vybudujeme viac mostov a vytvoríme nové príležitosti. A to znamená, že nastane mier, ktorý príde zo spodu, ktorý príde z občianskej spoločnosti. V našom prípade sú to Izraelčania a Palestínčania. Od nich príde mier. Treba ešte spomenúť jednu vec aby sme konštruktívne pracovali, aby sme niečo vytvorili konštruktívne. Musí to byť vytvorené na základe skutočnej rovnosti. A ja som presvedčený, že sa máme čo naučiť od našich palestinských susedov bez reciprocity a vzájomnej práce a porozumenia nič nerozsiahneme. 40 miliard šekelov, 2,8 miliard miliardy eur je objem obchodu medzi palestínskou samosprávou a štátom Izrael. To je skutočnosť, nepopierateľná skutočnosť, na ktorú, ktorú nemožno nevidieť. Iste mnohí budú tvrdiť, že súčasná strategická situácia je v regióne v nerovnováhe že všetky tieto krásne myšlienky nás nikdy nedovedú. Ja len odpovedám, že ani ja, ani moji kolegovia, ktorí sme oddaní veci a ktorí e, že ani ja, ani moji kolegovia, ktorí sme začali, nemáme inú predstavu a inú túžbu, len ako vytvoriť novú realitu, v ktorej mier, stabilita, prosperita a vzájomné porozumenie budú hlavnými hodnotami. Dovolte, aby som to ukončil tým, že kľúč k našemu snu je pokračovať v našej podnikateľskej činnosti a aby sme mohli posilniť úsilie našich vlád smerom k mieru v tomto regióne. <clears throat> Je pani Barbara Šenko. Good afternoon, ladies and gentlemen. I... Dobrý deň, dámy a páni. Som eh, zástupkyňou UNRVA agentúry OSN pre e, rozvojovú a humanitárnu pomoc pre palestínskych utečencov na Blízkom východe. Ako viete, táto agentúra bola vytvorená 60, pred 60 rokmi. Ako dočasná agentúra by poskytovala podporu a pomoc utečencom, približne ich bolo asi 700 tisíc vtedy, ktorí utiekli z historickej Palestíny a ktorí stratili svoje živobytia medzi rokmi 1946 a 1948 vo vojne, ktorá viedla k vytvoreniu štátu Izraelu pod mandátom, e, ktorý bol prijatý e, Všeobecným zhromaždením OSN v roku 1949 a za absencie trvanlivého a spravodlivého riešenia tejto situácie naša agentúra naďalej poskytuje podporu a pomoc e, pre asi 4,7 milióna utečencov na Blízkom východe, to je na západnom brehu Gáze, Jordánsku, Libanone a Sýrii ja som veľmi rada, že môžem tu diskutovať o výhliadkách rozvoja pre túto e, sužovanú časť sveta. E, v súčasnosti naša agentúra e, registruje 771 tisíc utečencov na západnom brehu, ktorí predstavujú asi 30 populácie na západnom brehu, kde žije 2,3 miliónov ľudí. E, my poskytujeme pravidelne služby asi 600 tisíc e, ľuďmi. Zameriavame sa na e, ľudský rozvoj, predovšetkým zdravotníctvo, základné vzdelávanie, sociálne služby, humanitárna pomoc pre tých najzraniteľnejších tiež. Prevádzkujeme tri odborné prípravné centra pre mladých nezamestnaných ľudí a máme malú nemocnicu aj um, zariadenie pre um, výcvik učiteľov. Okrem toho e, prevádzkujeme niekoľko veľkých e, záchranných programov, e, ktoré boli potrebné na, v Gáze alebo na západnom brehu a okrem iného aj v Libanone. Tieto sa zameriavajú na ochranu potraviny, poskytovanie ďalšej pomoci na zredukovanie následkov prebiehajúceho konfliktu. Um, naša agentúra očakáva um, výdavky v tomto regióne na celý rok vo výške asi 500 miliónov eur, pardon, 500 miliónov dolárov. Ehm, na západnom brehu by to bolo približne 140 miliónov dolárov. Zamestnávame asi 5000 zamestnancov, polovica z nich je učiteľov a mnohí sú samotní tiež utečenci. Aká je situácia dnes? Palestínsky utečenci na západnom brehu žijú vo veľmi zložitej humanitárnej a rozvojovej kríze a majú len veľmi slabé vyhliadky na zlepšenie v roku 2010. Mnohí utečenci sú väčšinou tí najchudobnejšie, najzraniteľnejší palestínčania na západnom brehu a situácia pre nich zostáva nezmenená. Naďalej pokračuje vojenská okupácia západného brehu. Hlavné znaky tejto okupácie sú územná fragmentácia, obmedzenia pohybu tovaru a ľudí, obmedzenie ekonomického rastu, systematické násilie a neistota. Tieto stiažujú situácie e, mnohým ľuďom na západnom brehu, vrátane palestínčanom e, na začiatku roku 2009 boli isté znaky ekonomickej obnovy a rastu e, a tiež boli mm, odstránené isté obmedzenia pre pohyb, ale myslím si, že ešte je príliš skoro na oslavu. Pozitívne signály E, ekonomickej aktivity sú zatiaľ veľmi slabé a lokalizované a myslím si, že bohužiaľ je tu skôr všeobecný trend e, k mm, mm, smerom e, k zhoršovaniu situácie. Bolo mi povedané, že áno, je ľahšie pre palestínčanov pohybovať sa a je tu väčšia ekonomická aktivita, ale uh, Zmeny sú zatiaľ malé a investori ešte nemajú istotu, nechcú sa vrátiť. Niektoré kontrolné body boli odstránené, ale sú vystávané mnohé nové dočasné kontrolné miesta vďaka lepšie vycvičenej a profesionalizovanej palestínskej bezpečnostnej, bezpečnostným zložkám sa situácia zlepšuje mesa sú pokojnejšie, ale bohužiaľ Izraelčania naďalej mm, napadajú obývané oblasti, zatýkajú ľudí, uzatvárajú oblasti, e, naháňajú e, disidentov a e, podobne. A bohužiaľ k týmto, k týmto situáciám dochádza čoraz častejšie. Tieto faktory viedli k tomu, e, že Svetová banka zistila, že ešte príliš skoro vníma tieto znaky novej ekonomickej aktivity na západnom brehu ako e, niečo stále. Je ešte príliš skoro myslieť si, že sú to znaky udržateľného ekonomického rastu. E, väčšina tohto rastu, zdá sa, je vytváraná výdavkami alebo investíciami donorov, ktoré boli prinesené aj vďaka um, mm, alebo kvôli dôsledkom minuloročnej vojny v Gáze. Avšak táto situácia nie je udržateľná. Potrebujeme eh, skutočný eh, obchod eh, a skutočný rast aj s regiónmi mimo západného brehu dokonca aj v rámci západného brehu v Gáze, v Izraeli a tak a na iných miestach je pohyb a obchod dosť obmedzený a nezdá, že by, nezdá sa, že by sa táto situácia zlepšovala. Potrebujeme e, zmeniť systém bariér a kontroly. Toto je potrebné, ak chceme obnoviť e, rast. Dokonca e, musíme pamätať aj na to, že HDP na hlavu e, sa znížilo takmer o tretinu od roku 1999. Je pravda, že prebiehajúci konflikt naďalej ohrozuje palestínske živobytia, vrátanie e, živobytí utečencov. E, treba pamätať na to, že miera chudoby je šokujúco vysoká medzi utečencami. Najväčšie, najväčšia miera nezamestnanosti je u mladých ľudí. E, nezamestnanosť e, je najvyššia v Hebrone a v Kvalkílii, e, pretože bolo to spôsobené režimom uzáveria embarga. Tieto územia závisia teraz od humanitárnej pomoci. Chudoba rastie a vidíme aj veľkú e, neistotu, čo sa týka potravín nedávna štúdia rôznych medzinárodných organizácií e, zdôraznila závažnú situáciu komunít, ktorí žijú v oblasti C. 79% e, čelia potravinovej neistote, 93% sú zadlžení a 20% nemá prístup k e, úverom. Takmer 30 detí majú vážne postihnutia, okolo 15 je podvýživených a asi 6 má ďalšie závažné problémy. Tieto ukazovatele sú oveľa vyššie než u iných obyvateľov na západnom brehu. E, východný Jeruzalem bol kedysi e, hlavným centrom palestínskej ekonomiky, ale a dnes e, sa ukazujú isté znaky postupného ekonomickej, e, pardon, znaky ekonomického úpadku. E, je tu čoraz menej a menej priestoru pre palestínčanov je tu riziko, že sa východný Jeruzalém stane sériou slamov, povedal mi jeden z mojich palestínskych kolegov, e, ktorý pozoroval tento úpadok za posledných 10 rokov. E, násilie a neistota naďalej sú každodennou súčasťou života utečencov, e, ale teda je tu e, násilie v rôznych situáciách, napríklad pri e, násilných vysťahovaniach a tak ďalej. Ešte stále je zločinnosť veľmi problematická. Súčasná klíma neistoty a veľmi slabá možnosť e, nájdenia mierového riešenia, otázka volieb a tak ďalej. A toto má dopad na bezpečnostné prostredie a ekonomické výhliadky. Je tu nedostatok jasnosti, ľudia sú podozrievaví, nedôverčiví a strácajú nádeje. Ako zdôrazňuje e, posledná správa Svetovej banky, e, režim bariér a kontroly, ktorý uvaľuje obmedzenia na rozvoj e, a využívanie vody a pôdy v oblasti C, to je asi 60 západného brehu, vážne ohrozujú vyhliadky a udržateľnosť ekonomického rastu na západnom brehu. Dámy a páni, my potrebujeme vašu pomoc, potrebujeme vidieť skutočné pozitívne e, znaky ak chceme zvrátiť tento nepriaznivý proces, potrebujeme e, zrušenie e, kontrolných e, opatrení a skutočné otvorenie priestoru a dať moc palestínskym ľuďom, aby mohli oni riadiť svoj, svoje územie. Potrebujeme venovať aj špeciálnu pozornosť východnému Jeruzalému, kde sociálny mier, ako aj vyhliadky na ekonomické vývoj e, sú ohrozené. Potrebujeme naďalej podporovať pozitívne úspechy palestinskej samozprávy e, a zámer budovať mierový štát, ktorý bude žiť v harmonii so susedmi. E, toto je kľúčom ku všetkému a alternatíva k tomuto by bola veľmi nepriaznivá. A teraz pani Hanna Signora z Izraelsko-Palestínskeho centra pre výskum a informácie. Dobrý deň, <clears throat> dámy a páni. Poslali ste ma na toto vypočutie z centra, kde som vedúcim pracovníkom. Avšak mám aj iné odporúčania. Som členom Palestinskej národnej rady. To je náš parlament, palestinský parlament, ktorí boli výkonný výbor PLO a predsedu PLO. A kladím si otázku, prečo táto pozvanka Možno preto, že je to vypočutie o ekonomickom e, vývoji, rozvoji. Taktiež zastupujem palestínsky ľud ako predseda Ekonomickej a sociálnej rady Palestíny a súčasne som predsedom Európsko-palestínskej obchodnej komory. Avšak ako zastupca Izraelského palestinského e, centra e, pre výskum a informácie by som chcela povedať, že my palestínci sa snažíme ukázať, že sme pripravení pracovať vo všetkých oblastiach s našimi izraelskými susedmi, či je to už ekonomika, politické otázky a tak ďalej, pretože to, čo my chceme, je, že chceme ukončiť okupáciu, chceme sa dostať k riešeniu dvoch štátov, kde by sme my mali náš vlastný nezávislý palestínsky štát bok po boku s Izraelom ekonomicky. A to je dnešná téma. A som veľmi rád a vďačný našim kolegom, z Honoru a ktorí hovoria o humanitnej stránke tohto problému, najmä v pásme Gazi a na západnom brehu. My pracujeme na tom, aby sme rozvíjali a rozvinuli palestinskú ekonomiku. A je to pre nás veľmi dôležitá otázka, pretože chceme byť sebestační, chceme sa dokázať postarať o naše potreby, aj rozvojové potreby, avšak žijeme vo veľmi, v podmienkach veľmi reštriktívnej okupácie a na tu spomenuli to, čo sa deje v Gaze a na západnom brehu. Ale napriek tomu my, pod, podobne ako pán Simha v Tel Avive, my sme vytvorili Izraelsko-Palestínske podnikateľské fórum preto, aby sme rozvíjali obchodné vzťahy a aby sme aj prekonali niektoré z prekážok. Všetci veľmi dobre vieme, že máme viac ako 660 kontrolných miest, ktoré bránia slobode pohybu. Naším najväčším problémom je skutočne prístup a pohyb a my sa nehambíme o tom hovoriť s najvyššími orgánmi v Izraeli. Nedávno sme mali stretnutie s podpredsedom vlády, s osobou zodpovednou za hospodársky rozvoj a medzinárodné vzťahy. Ide o ministra Sibala Šarona a spolu s ním sme sa stretli a hovorili o troch hlavných témach. Prvá bola o prístupe a pohybe. Povedali sme mu, že, že váš premiér hovorí o miere, miery, ekonomicko miery. My nie sme proti ekonomickému mieru, ale chceme skutočne vážny proces rozvoja palestinskej ekonomiky. Hovorilo sa, že náš e, premiér Serafajom pred šiestimi mesiacmi v auguste, keď Fajad chcel rozvinúť našu bezpečnosť a ekonomickú infraštruktúru a reformovať naše štruktúry, predsa len napriek tomu, že v tomto za toto obdobie kratšie ako rok sa mu podarilo realizovať 1050 projektov. Žiaľ, všetky z nich sú len v oblasti A a B a nie v oblasti C čo znamená oblasť A a B a C. Už ste spomenuli, že väčšina západného brehu je pod úplnou kontrolou izraelských vojenských orgánov. Oblasť A a B je menej ako 40 západného brehu. V zóne A by sme mali mať úplnú bezpečnosť a administratívne právomoci. Taktiež by sme mali zdieľať tieto právomoci v zóne B s Izraelom, kde máme aj bezpečnostnú právomoc. Potom máme 60 územia západného brehu, teda väčšina územia to je zóna C a tam nemáme žiadnu kontrolu. To je úplne pod kontrolou izraelského ministerstva obrany IBF. A my máme to, čo sa nazýva občianská administratíva, ale lepší názov by bol vojenská administratíva, vojenská správa, kde my potrebujeme povolenia a rôzne licencie, ak chceme robiť niečo v zóne C západného brehu. Takže povedali sme ministrovi Silvanovi Šalomovi, že aby, na to, aby sme dokázali rozvinúť našu ekonomiku, aby palestínčania boli sebestační, potrebujeme odstrániť väčšinu blokád na cestách. Áno, Izrael za Netanyahu odstránil 30 takýchto blokád, ale 600 zostalo. A aby sme mohli obchodovať a podnikať, tak chcem povedať ešte, viete, že my nekontrolujeme naše hranice. Naše hranice s Egyptom, tam je Rafaha blízko Gazi, e, pásma Gazy, ale s Jordánskom je to úplne pod kontrolom e, izraelských vojenských orgánov, takže náš vývoz sa nedostane nikam, Ako viete, pri podnikaní je vývoz mimoriadne dôležitý. Musíte to vedieť robiť slobodne, voľne. Každý jeden palestínsky vývoz musí ísť cez bezpečnostnú kontrolu a to sa týka nielen vývozu, ale aj dovozu. Takže ak tieto prekážky nebudú odstránené, napríklad, chcem povedať, prečo by mali byť odstránené. V Palestíne máme jeden z najlepších farmaceutických priemyslov v oblasti Ramaly. A mali by sme dokázať vyvážať do arabských krajín, začali sme vyvážať aj do EÚ. Ale stojíme pred problémom, aby sme mohli vyvážať do EÚ, musíme byť schopní mať mož, musíme mať možnosť, aby naše výrobky z továrne v Ramale sa dostali rovno do Európskej únie, do Nemecka a podobne. Bez toho, že by boli otvorené, pretože ide o lieky, ale pri izraelských obmedzeniach tieto produkty E, sú otvorené, pretože izraelské orgány trvali na tom, že musia zasielky otvoriť. My hovoríme, poďte do továrne, otvorte zasielku tam a za, potom ju zapečate a pustíte, ale táto cesta nebola schodná. Takže naši podnikatelia chcú podnikať a išli na Maltu vytvorili, vytvorili spoločnú palestinsko-nemeckú prevádzku, aby sa dostali na e- trh EÚ. Ak my ostaneme sami, a to vidíte v cestovnom ruchu a vo všetkých tých otázkach, oblastiach, v ktorých sa snažíme rozvíjať svoj vývoz, my spolupracujeme aj veľmi úzko s Izraelčanmi, najmä v cestovnom ruchu, Cestovný ruch je jednou z najdôležitejších budúcich oblastí podnikateľskej činnosti, ktorá zabezpečí e, zahraničnú menu palestinskej ekonomike, ale momentálne je veľmi ťažké, aby náš minister cestovného ruchu, ktorý žije v Betleheme a ktorý sa veľmi dobre vyzná v cestovnom ruchu a ktorý spolupracoval s bývalým ministrom cestovného ruchu bývalej vlády, ale v súčasnosti e, je jeho protiajšok človek, s ktorým sa ťažko komunikuje. Ja myslím, že ty si môj kolega, chápete moju situáciu. Nikto nedokáže pracovať s Libermanom, takže nemusím vám to vysvetľovať. Toto sme hovorili aj pánovi Silvanovi Šalomovi. A ja si myslím, že to, čo potrebujeme teraz, a na tom sme trvali našo, na, na, pri našom stretnutí s pánom Silvanom Šalomom, je, že ak Fajadov plán rozvoja Palestíny a e, mierová ekonomika Netanyahua dokážu fungovať, tak je veľmi dôležité, aby izraelské orgány dovolili palestinským podnikateľom pracovať aj v zóne C Zóna C je jediná oblasť, kde máme možnosť expanzie. V zóne A a B, to nebudem hovoriť tam o tej stene, o tom múre, teraz hovoríme o rozvoji, nebudem ani hovoriť o konfiškáciách pôdy, ale jediná zóna, ktorá zostala palestinským podnikateľom na to, aby pokračovali v rozvoji, aby sa stali sebestačnými, je zóna C a bez toho, aby sme ju mohli využiť, a pán Netanyahu hovorí o hospodárskom miery a to, čo hovorí, je len PR. Dokonca aj náš premiér, ak nemá žiadnu možnosť budovať a pracovať v zóne C, nedokáže splniť ani rozvojovú časť svojho plánu. Avšak dovolte, aby som sa vráti k tomu najdôležitejšiemu pre palestíncanov, čo je pásmo Gazy. Pánovi Silvanovi Šalomovi sme povedali, že vy chcete, a povedali sme to otvorene, vy chcete potrestať Hamas, ale vlastne teraz vykonávate kolektívny trest nad 1,5 miliónom palestínčanov, ktorí bývajú v pásme Gazy tým, že to uzatvoríte, netrestáte Hamas, ale trestáte ľud. A toto viedlo k nezamestnanosti nad 50 viedlo to k tomu, že 80 rodín v pásme Gaza žije pod uh, pásmom chudoby, pásme chudoby a okrem toho v Gaze je niekoľko dôležitých výrobných zariadení, a e, tieto nemajú ako doviesť suroviny do pásma gazy a preto zbankrotovali. A tým, že zbankrotovali, museli prepustiť zamestnancov. Takže namiesto toho, aby sa pomáhalo palestínčanom v pásme gazy k tomu, aby rozvíjali svoju ekonomiku, títo ľudia žijú bez možnosti, e, aby sa o seba dobre postarali to, čo e, tie tunely medzi Gázou a Egyptom sú vlastne zdrojom príjmu pre Hamas, prečo Izrael dovoluje, aby pásmo Gazy dovážalo, tak ako to bolo v minulosti, tak keby to tak mohlo byť, tak príjem z toho by išiel e, palestinským orgánom v Ramale. A taktiež by sme mali vedieť, že viac ako polovica palestínskeho rozpočtu palestínskej samosprávy v Ramale 120 miliónov dolárov ide každý mesiac na to, aby sa naplnili, uspokojili humanitné potreby obyvateľov a zaplatila štátna správa v pásme Gazy. Takže každý rok 1,5 miliardy dolárov. Po, pomoci e, palestínskej samospráve v Ramale ide na pomoc našim bratom a sestram v pásme Gazy. Nedávno e, pán Fajat oznámil, že na rok 2010, v roku 2010 dokážeme pripra pripraviť rozpočet, ktorý bude mať v, v, e, v podpore E, čiastku. Minulý rok to bolo 1,5 miliardy, to išlo do gazy a tento rok potrebujeme len 1,2 milióny miliardy dolárov podpory, čiže sme tu dokázali túto čiastku znížiť. Väčšina pôjde do gazy, ale časť, maličká časť zostane aj pre rozpočet samozprávy. Takže my, palestínci na západnom brehu a v pásme gazy pomaly obnovujeme našu ekonomiku. Minulý rok ekonomika západného brehu vzrastla o 7 Teraz očakávame tento rok taký istý rast a to, čo potrebujeme, je naozaj to, aby sme mohli plne využiť územie, ktoré obývame a využiť ho pre vybudovanie našej ekonomickej infraštruktúry. Ale skôr než skončím, chcem hovoriť o Jeruzaleme. To je blízke môjmu srdcu. Ja som sa narodil v Jeruzaleme a skutočne len dve minúty, o dve minúty skončím. A Jeruzalem je obkolesený izraelskými osadami a Jeruzalem sa už nemôže ďalej rozširovať, pretože je takto zakliesnený. Teraz v posledných dvoch rokoch sa deje to isté vo vnútri e, Jeruzalema v jeho východnej časti, vo v štvrtiach východného Jeruzalema a palestínčania, ktorí žijú v tejto východnej časti, sú vysťahovávaní zo svojich obydlí, pretože sa hovorí, že domy, v ktorých žijú v východnom Jeruzaleme, zvykli patriť Izraelčanom. Ja som sa narodil v západnom Jeruzaleme na ceste, na Hebron, pri hebronskej ceste a niekedy si myslím, a je mnoho takých ako ja a Všetci by sme si mohli nárokovať naspäť naše domy v západnom Jeruzaleme. A tu tá otázka je skutočne e, e, náročná, provokatívna a preto ten mierový proces, ktorý mal nedávno začať, sa dostal do slepej uličky. Vôbec sa nehýbeme vopred a ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vaše prezentácie. A teraz máme niečo menej než 30 minút na prípadné otázky od eh, našich kolegov. Myslím si, že by bolo dobré, keby ste sa aj predstavili, z ktorého výboru, z ktorej delegácie ste, komu adresujete otázku a myslím si, že by sme mohli urobiť také kola eh, po tri otázky. Nech sa páči. Áno, ja som z výboru AFED a takisto patrím do parlamentného zhromaždenia Euromed a zastupujem zelených. Následovne by som chcela povedať vopred. E, ten e, mierový proces by mohol byť aj dekoordinačný proces, dekolonializačný proces. E, my vieme, že tá spolupráca Netanyahu a Lieberman je je veľmi um, otázna. Obchod nemôže byť lokomotívou alebo mm, riadiacou silou pre mier, môže byť len jeden z aspektov. Mám dve otázky, čo sa týka rozhodnutí Európskeho súdneho dvoru z 26. februára a to ide o to, že ten preferenčný systém s Európ, európskych colných orgánov môže prejsť len vtedy, keď sa preukáže, že tie produkty boli skutočne vyrobené v pásme gazy. Ja som e, sa stretla s zástupcami UNRA e, priamo na mieste a tam som zistila dve veci a to za prvé, že tie produkty, pre všetkým poľnohospodárstve, poľnohospodárske produkty, napríklad jahody, ktoré sú produkované v pásme gazy, že tieto pre, mm, sú ako pretransportované a na etiketách potom je nálepka e, izraelský produkt. Toto sa nedá, toto sa nedá akceptovať. To je etiketový podvod. Jedna vec. Druhá vec. Aha, dobre, tak skončím tu teraz. Pán Enču. Ďakujem, pani predsednička. Som vo výbore ITRE a okrem toho som za, e, v delegácii pre Palestínu. Mierový proces na Blízkom východe je strategickým procesom pre Európsku úniu. Je absolútne jasné, že Európska únia sa na tomto procese musí zúčastniť oveľa rozhodnejšie. A veľmi dôležitý aspekt v rámci spolupráce Európskej únie a Palestíny to je ten ekonomický aspekt a humanitná pomoc. Nemožno zabnúť na to, že Európska únia je najdôležitejším obchodným partnerom nielen pre Izrael, ale aj pre Syriu, Libanon a mnohé ďalšie arabské krajiny, ako je Saudská Arábia napríklad. My sme aj najdôležitejším donátorom pre izraelské orgány viac ako miliardu dolárov sme už vyplatili v rámci humanitnej pomoci a Európska únia v rámci európskej susedskej pomoci pomáha teda aj susedským krajinám. Možno podľa môjho názoru je, že hospodárska politika Európskej únie sa v tomto regióne musí kontinuovať, teda nielen finančná podpora, a ja som presvedčený o tom, že sa k pokroku dostaneme len vtedy, keď tú veľkú um, humanitnú a hospodárskú krízu, s ktorou sú konfrontovaní jednotliví partnery, keď túto budeme môcť ukončiť. Ja dúfam, že rozvoj ekonomiky a hospodársky rozvoj znamená, aj v iných sektoroch teda znamená a predstavuje dôležitý faktor na to, aby sa problémy v tejto oblasti vyriešili. Ďakujem. Ďakujem, ja budem hovoriť po slovinsky. Chcel by som sa poďakovať za túto príležitosť hovoriť o veľmi dôležitých aspektoch palestínsko-izraelského konfliktu, predovšetkým budovanie mostov pre e, ekonomickú obnovu a rast. Myslím, si, že je to výnimočná príležitosť. Myslím si, že istým spôsobom e, tu testujeme, či, alebo testujem, či je možné otvoriť aj ďalšiu dimenziu tohto problému a e, to, čo povedal pán Signora, je e, veľmi dôležité všetko, o čom hovoríme, či už bezpečnostné alebo ekonomické aspekty sú dôležité a e, túto diskusiu musíme vložiť do kontextu dvoch zvrchovaných štátov, ktorí um, musia byť výsledkom tohto procesu, ktorí musia potom žiť v harmonii bok po boku a zaručiť pokrok uh, a rast, zaručiť si pokrok a rast v budúcnosti. Všetko ostatné je len vedľajšie, myslím si, že máme dostatok dôvodov a vypočuli sme si niektoré argumenty aj dnes, uh, teda pochybovať o tom, že situácia na okupovanom teritoriu sa zlepšuje. A pochybujeme o tom, že Izrael sa bude snažiť zmenšiť svoju úlohu na okupovanom území, pretože počuli sme, že porušuje ľudské práva, obmedzuje slobodu e, pohybu, stavia kontrolné body a e, takto nepomôžeme ekonomickému rastu. Takáto politika pravdepodobne bude pokračovať. E, tuto e, to preruším už, pretože samozrejme nemôžeme diskutovať o týchto veciach v takomto kontexte. Ja vítam vôľu e, oboch strán aj chcem privítať tu zástupcov palestínčanov a izraelčanov, ale opýtam sa teda len jednu otázku, hoci veľa otázok je otvorených v tejto situácii. Chcem sa spýtať na dostupnosť humanitárnej pomoci. Ja som navštívil niekoľkokrát Blízky východ a viackrát mi bolo povedané, že izraelské orgány využívajú kontrolné miesta na obmedzenie prístupu humanitárnej pomoci, že prichádza s rôznymi byrokratickými trikmi, napríklad menia zoznamy e, možných dovážaných e, produktov a to naozaj stiažuje prácu humanitárnych organizácií. Je to pravda alebo nie? Chcel by som počuť odpoveď od tých, ktorí sa venujú prerozdeľovaniu humanitárnej pomoci na každodennej báze. Ďakujem. Možno by sme mohli odovzdať e, slovo niektorému z našich hostí, pretože tieto otázky neboli priamo adresované na nejakú konkrétnu osobu. Takže chcel by som hovoriť pre všetkým o situácii v pásme Gazy. Určite je pravda, že za súčasných podmienok je rozvoj veľmi stiažený. Napriek ťažkostiam sa ale o to snažíme. Avšak súčasnej situácii, keď chýba e, alebo je obmedzený pohyb a prístup a e, dochádza tiež ku kolektívnemu trestu ako v pásme gazy, už je veľmi ťažké domnievať sa, že budeme schopní rozvinúť našu ekonomickú infraštruktúru. Ak mm, môžem tak povedať, ja som sa dozvedela od ľudí, ktorí žijú v Gáze, že oni by sa chceli stať eh, ako, eh, v takým štátikom ako Andora. O, z, zvyklo to byť tak, mm, také veľké obchodné centrum ešte počas eh, egyptskej Eh, alebo respektíve obchodné miesto pre egyptianov. Mnohí egyptiania tam chodili a možno, že aj tento príklad by mohol byť eh, istou takou víziou do budúcnosti. Ale bohužiaľ, teraz to nemôžeme urobiť, pretože nemáme mier. Ak sa skončí okupácia, ak bude nastolený mier, eh, ľudia z Gázy privítajú nielen palestínčanov z západného brehu, aj egyptianov, ale budú tiež obchodovať s Izraelom. Pretože predtým, keď e, sa veci mali lepšie, aj Izraelčania chodili do... Aj Izraelčania chodili do Gázy. Možno pani Shenston by sa k tomuto mohla vyjadriť? Áno, samozrejme, je tento otázka prístupu je veľmi komplikovaná, pre všetkým, sa týka pasma Gázy. Uh, a sú tu tiež obmedzenia na západnom brehu. Je veľmi ťažké sa tam dostať. Sú tam administratívne obmedzenia. E, veľmi ťažké je pre náš personál dostať sa do východného Jeruzalema. Určité kontrolné miesta my môžeme používať, ale celkovo mm, treba povedať, že e, to, čo robíme, alebo je tu pochopenie aj pre našu prácu a preto čo robíme, že je to dôležité, ale myslím si, že by sme ešte mali upriamiť pozornosť aj na tieto prekážky. A v pásme gazy je to predovšetkým, je, je to veľmi ťažké. Teraz by som chcela dva slovo Maxovi. Áno, veľmi stručne, čo sa týka gázy, podobne ako povedala Barbara, chcel by som povedať, že je tu veľmi úzke spektrum humanitárnych produktov a pomôcok, ktoré sa dostáva do gázy, potraviny, eh, mm, financie a nejaké ďalšie eh, produkty. To je možno nejakých 25-30 produktov, ale ešte pred eh, blokádou to bolo asi 5, 6 alebo dokonca 7 tisíc rôznych eh, vecí, ktoré sa dostávalo do gázy, ale toto sa zastavilo blokádou. Eh, taký jednoduchý príklad vám dám. Cement, ktorý je potrebný pre obnovu, rekonštrukciu gázy, sa nemôže dovážať. Ďakujem pekne. Máme ešte 5 ďalších otázok, aby som navrhla, aby sme ich položili všetky. Uh, zodpovieme ich a potom si dáme krátku otázku pred eh, druhým panelom. Pán Gerent. Eh, eh, Ďakujem. Ja um, som malo kedy videl takú situáciu ako v oblasti Gazy pred niekoľkými rokmi a niekto povedal, že tá situácia ešte ďalej zhoršuje. Takže ja si nedokážem predstaviť, ako sa to ešte zhoršuje. Ja by som chcel položiť jednoduchú otázku. Pokiaľ sa číslo, ktoré bolo uvedené ešte predtým, ako som prišiel, ja teda pýtam sa na spoločné príjmy na základe zahraničného obchodu Izraelu, teda akou čiastkou sa na začiatku roku 2010 by mal disponovať palestínsky orgán, tak pre pásmo Gazy, ako aj pre západný breh. Ďakujem. Ďakujem len veľmi stručne, pretože máme už 20 minút. Áno, my sme uh, samozrejme si vedomi všetci toho, že uh, máme nádej, že tieto dve susedné krajiny môžu žiť, eh, spolunažívať miery. Eh, ja by som chcel položiť otázku, ktorá je trošku špecifická. My všetci vieme, že Hamas zaoznačuje za teroristickú organizáciu. A keď teraz hovoríme o hospodárskom vývoji, tu samozrejme vidíme, že je tu istý, uh, isté napätie medzi Fatazom a, a Hamazom a že vlastne Fatah brzdí alebo chce brzdiť ten rozvoj pre oblasti Hamazu a my vieme, že Hamas teraz začína zohrávať veľmi dôležitú úlohu Pardon. A nie, a počuli sme, že Gaza zohráva veľmi dôležitú úlohu v obchode, predtým tak nebolo a teraz by som chcel vedieť, ako sa vlastne, ako to, ako to ovplyvní tú voľnosť toho obchodu a ako to, ovplyv, ako to ovplyvní aj tie napätia medzi Fatahom a Hamazom. Áno, ďakujem pani predsedničke, ja som mám možnosť zúčastniť sa po štvrtok na medzinárodnej konferencie Gender Issue eh, v rámci stredovýchodného konfliktu. Boli tam eh, zástupcovia Palestíny, aj zástupcovia eh, kvartetu a tak ďalej. A títo všetci tam veľmi jednoznačne uviedli, že čas nám uteká pre dvojštátne riešenie, že obyvateľia tak v Palestíne ako aj v Izraeli sú unavení, nevidia žiadnu perspektívu a predovšetkým ešte neexistuje e, taká samostatná ochota civilnej spoločnosti sa do tohto riešenia zapojiť. Myslím si, že my vieme všetci o tej katastrofálnej humanitálnej situácii v západnom Jordáne a v Gaze. Ja som sám v Gaze bol, ja som to videl. A to, že tá politická vôľa e, vo všetkých zúčastnených stranách v regióne, že táto chýba, to vieme a preto mm, otázka na vás, pán seniora na vás, pán Cimer, aké politické kroky vidíte byť možné reálne v tej situácii, tak v Izraele, ako aj v Palestíne, tak, aby sme sa z tejto slepej ulice dostali? Môže to byť len nejakým sprostredkovaním EÚ? Pokiaľ áno, akú úlohu by mohla Európska únia zohrávať na politické aj humanitárnej úrovni? A aké kroky podnikne palestínska strana aj predovšetkým zo strany PLO. Čo sa týka toho palestinskej, tej palestinskej časti procesu a čo môže preto urobiť Izrael. Ďakujem. Máme ešte tri ďalšie otázky. Pán Deroza, pán Deva a pán Arsens. pán Deroza. Ďakujem pekne. Ja som predsedom parlamentnej delegácie pre PLC a som tiež členom parlamentnej skupiny pre Blízky e, východ. Navštívil som pásmo Gázy aj západný breh v decembri aj vo februári minulý rok krátko po útoku na Gázu a e, môžem vám povedať aj z toho, čo som počul, že nie je žiadna zmena oproti tomu, čo som videl pred rokom. Treba brať do úvahy, že Európska únia je, je má jeden z najväčších alebo najpevnejších vzťahov s Palestínou a myslím, že náš eh, vplyv na Izrael by mal byť dostatočne veľký na to, aby trošku povolil tú ťažkú situáciu na západnom brehu a v Gáze. A myslím si, že na to by sme mali sa zamerať aj do budúcnosti, pretože inak nebude nádej pre mier v tomto regióne. Ja som spokojný a tešia ma prezentácie, ktoré som si dnes vypočula, ale predovšetkým uh, tie prezentácie zo strany zástupcov podnikateľov, pretože mm, ja som sa rozprával, alebo rozprával som sa s podnikateľmi, ktorí nemohli dovážať alebo vyvážať, ktorí platili veľmi vysoké poplatky za suroviny a je jasné, že palestínska ekonomika, či už na západnom brehu alebo v Gáze, nemôže prosperovať, nemôže fungovať, pokiaľ nebude sloboda pohybu, sloboda podnikať, sloboda e, vyvážať a dovážať. Takže ja viem, že vy sa snažíte eh, budovať mosty a to je veľmi dôležité, ale musím povedať aj to, že okrem toho eh, stretnutia eh, mm, obchodnej komory v Gáze. Poprvýkrát vás vidím tu a myslím si, že je veľmi dôležité vyzdvihovať vašu existenciu a vašu prácu. Podnikatelia majú veľký vplyv na zmenu politík vlády a na otváranie možností na mier v tejto oblasti a demokratizáciu procesu. Takže myslím si, že máte naozaj veľmi dôležitú úlohu a vaša úloha bude aj posilnená, ak sa vám podarí vybudovať ešte lepší vzťah s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Máme veľmi málo času a chcela by som navrhnúť kolegom, aby sa zúčastnili aj ďalšieho, nasledujúceho panela. A teraz už by som odovzdala slovo našim rečníkom. Uh, <clears throat> Chcel by som reagovať na niektoré z otázok, ktoré tu zazneli. V prvom rade, pán Šulce, myslím. Začnem s vami vlastne. Podnikateľská komunita v Izraeli už roky, rokúce veľmi dobre obchodovala s gazou aj so západným brehom. A my sme pripravení začať znovu vyvíjame na to všetko úsilie, ako som povedal, my nie sme politici. My tu len e, sa snažíme vyvíjať tlak na naše obe vlády a prinútiť ich, aby si spolu sadli, pretože jediná možnosť na riešenie je, keď budú sedieť za tým istým stolom. A my si myslíme, že musíme vyvolať, vytvoriť dôveru, atmosféru dôvery a rešpektu, pretože podnikanie, obchodovanie dokáže ľudí zblížiť a to je pravda. A dokonca aj dnes, aj pri blokáde Gazy sú tu e, e, ľudia, ktorí sa obracajú na svojich starých priateľov a hovoria, viem, že sme s vami obchodovali a dúfame, že skoro budeme znovu, pretože to pomáha všetkým. A situácia v Gaze je teraz veľmi ťažká. A my sedíme, tak povediac, pri plote, pri múre a čakáme, aby sme a snažíme sa zlepšiť túto situáciu a hovorím to v mene podnikateľského spoločenstva. Ja nie som po- politik. Ďakujem. Pokiaľ ide o náš rozpočet, je to takmer 3 miliardy dolárov. Pokiaľ ide o Hamas, Hamas bol zvolený vo voľbách, tak sa dostal k moci. Keby mohol vládnuť, a tu kladiem vinu EÚ, že prijala stanovisko USA voči Izraelu a bojkotovala a embargovala Hamas. A myslím si, že tá istá chyba sa spravila predtým už v Alžíri. Tam bolo FNL podobne ako PLO a keď ľudia boli z nich unavení, tak zvolili niekoho iného, islamské strany. A a FNL nechcela dovoliť vládu islamských strán a potom prepukla občianska vojna. Dokonca dnes som čítal ešte v novinách, že aj dnes boli zabití ľudia, pretože jednoducho islamské strany nemohli vládnuť. Ak by Hamas mohol vládnuť, tak možno by boli, je pravdepodobné, že by zmiernili svoje stanoviska, a my dúfame, že pred nadchádzajúcim arabským summitom eight marca proces zmierovania, ktorý vedie Egypt, dospeje k úspešnému vyvrcholeniu. A ja držím palce, pretože to je jediný spôsob, ako sa aj naši ľudia môžu dostať vpred. Čo s tým má dočinenia EÚ? Ja viem, že ste boli veľmi štedrí nám Palestín, voči nám palestínčanom, dali ste nám veľa, ale to, čo naozaj potrebujeme, je, aby ste boli aj politicky zapojení. Nedávno sa prijalo rozhodnutie v Moskve za kvarteto, kde sa povedalo, že o dva roky sa uzná nezávislý palestínsky štát toto by malo urobiť aj EÚ, aj Európsky parlament. V nadchádzajúcich dvoch rokoch, ak politický proces neuspoko, neuspeje, tak by sme mali mať povolené získať nezávislosť, stať sa nezávislí. Pokiaľ ide o podnikateľov, napriek obmedzeniam, napriek e, zložitej dobe, keď sa nemôže komunikovať s Izraelcami, my tam chodíme a stretávame sa, pretože aj my sme presvedčení, že ekonomická stránka procesu je dôležitá. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým našim rečníkom. Dáme si teraz minútovú prestávku, kým pripravíme druhý panel. Ďakujem.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 Maybe press will help us to, to open our second panel. <coughs> Please. Poprosím novinárov, aby nám umožnili začať náš druhý dnešný panel. We came to, to We come to our second Panel. This Panel... Takže dostávame sa k druhému panel. Tento je organizovaný v súčinnosti s parlamentným výborom pre zahraničné e, veci a vítam predsedu pána Albertiniho. E, nepochybne veľký záujem o tento seminár je šťastí aj vďaka nášmu dnešnému hostovi, bývalému britskému premiérovi, pánovi Tonymu Blairovi, e, ktorý dnes ráno priletel z Izraela. Je špeciálnym vyslancom kvarteta pre Blízky východ a veľmi dobre pozná pozície jednotlivých strán, ako aj prekážky pre akceptovateľné riešenia. Keď sme rozmýšľali o organizácii tohto seminára, e, e, vnímali sme potrebu politicky neutrálneho prístupu, aj keď samozrejme rozhodnutie alebo vyriešenie konfliktu môže výjsť alebo prí, vzísť iba z politických riešení. Samozrejme, niekedy politické prístupy môžu viesť k nesprávnym riešeniam alebo k slepej e, uličke a preto sme zamerali naše debaty na rozvoj humanitárnu pomoc a ekonomickú spoluprácu v Gáze a na západnom brehu. Tešíme sa na vypočutie si názorov pána Tonyho Blaira, ktorý nám poskytne lepší obraz e, o súčasnej situácie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť dnes sa vám prihovoriť. Myslím si, že by sme mohli začať prehľadom situácie a potom prejsť priamo k tej práci, e, ktorú robíme. Chcem sa poďakovať Európskej únii za pracovnú podporu pre palestínsku samozprávu. Európska únia je najväčším podporovateľom a donorom pre palestínsku samozprávu a ja o chvíľu poviem, ako sa využívajú tieto peniaze a ako pomáhajú palestínčanom ako bolo práve spomenuté, doslova som e, teraz priletel z toho regiónu. Včera sme mali rozhovory v Jeruzaleme e, s izraelskými predstaviteľmi a pred niekoľkými dňami som hovoril aj s palestinskými a e, izraelskými predstaviteľmi o tom, ako napredovať. Viete, že je to veľmi komplikovaná situácia. Sú tu dve hlavné otázky. Poprvé, ako sa pohnúť z tejto situácie, z tejto tragickej situácie, keď došlo k stratám na životoch mladých palestínčanov, k veľkému napätiu medzi palestínčanmi a izraelčanmi. Ako sa pohnúť z tohoto a napredovať? A po druhé, ako môžeme zaručiť, že palestínsky štát sa stane reálnou možnosťou, ako zaručíme, že ambície eh, palestínčanov dosiahnuť ich vlastný štát budú naplnené. Ako viete, Senátor Mitchell sa snaží riešiť eh, tieto otázky a v rozhovory, ktoré sa odohrávajú, by sa v nasledujúcich dňoch až mesiacoch mali premeniť na rozhovory o približovaní. E, zajtra bude stretnutie e, amerického prezidenta Obamu s e, prezidentom palestínskej samozprávy. My sa zameriavame predovšetkým na palestínsku ekonomiku a na posilňovanie kapacít inštitúcií, palestinských inštitúcií. Chcel by som vám povedať, prečo si myslím, že e, táto práca alebo tento prístup z dola nahor je nesmierne dôležitý. Ak chceme dosiahnuť riešenie dvoch štátov, môžeme to robiť iba na takom základe, o ktorom bude Izrael presvedčený, že ich bezpečnosť bude zaručená. A Palestínčania e, budú si istí, že budú mať nezávislé e, inštitúcie, ktoré budú mať plné právo moci. E, takto sa zaručí právny štát, posilňovanie inštitúcií a tieto otázky sú naozaj kľúčové na konferencii v Paríži v roku 2000, 2007 bol spustený plán a počas e, alebo v rámci francúzského vedenia sme spustili najväčší plán pomoci palestínskej e, samozpráve. Výsledkom toho za posledné dva roky sa dosiahol významný pokrok pri budovaní palestínskych inštitúcií. V súčasnosti na západnom brehu, napriek všetkým prekážkám a problémom, palestínska samozpráva eh, a premiér Fayad eh, je zaviazaný mm, podpore veľkého eh, programu obnovy v mnohých regiónoch a mestách západného brehu sa stará o bezpečnosť palestínska polícia, e, stávajú sa nové väznice, posilňujú sa zákonné inštitúcie, súdy teraz riešia asi dvakrát toľko prípadov než pred desiatimi rokmi, takže došlo k nárastu kapacity na palestínskej strane napriek všetkým problémom, ktorým čelí palestínska samozpráva. Uh, ale zároveň došlo k určitému povoleniu alebo zrušeniu obmedzení pre pohyb a pre prístup. My sa snažíme o ich úplné zrušenie, ale m, mm, aspoň tá cesta medzi severom a juhom na palestínskom území na západnom brehu e, mnohé uzávery boli zrušené a kontrolné miesta odstránené a palestínska ekonomika vďaka tomu rásla minulý rok asi o 7 Ale ešte stále je pred nami mnoho úloh. E, dovolte mi, aby som vám neviem, že či by som mal byť stručný, alebo by som mal hovoriť eh, dlhšie. Takže neviem, či mám hovoriť 15 minút, menej, viac. Ak sa pozrite na tie opatrenia, ktoré máme teraz. Snažíme sa zamerať na niekoľko vecí. To je viac eh, slobody a viac právomoci pre bezpečnostné zložky Palestíny. Potom podporiť projekt veľkého, veľkých priemyselných parkov. Niektoré projekty budú spustené o niekoľko mesiacov a sú naplánované aj veľké balíky, čo sa týka e, turistického ruchu a e, všetko to by malo viesť k podpore ekonomiky. Snažíme sa zmeniť e, systém udeľovania povolení a samozrejme podporiť aj e, rozvoj infraštruktúry a aj rozvoj právneho štátu, ako už som povedala. Ale ešte stále nás čaká veľa úloh na západnom brehu. A čo sa týka Gázy, situácia je veľmi ťažká. Už som to povedal predtým a znova to ešte zopakujem. Je kľúčové, aby sa zmenila politika ohľadom pásma Gázy. Je správne, že za e, posledné dni došlo k dodatočnému balíku humanitárnej pomoci pre Gázu, ale ešte stále je taká situácia, že legitímna ekonomika tu nefunguje, mnoho vecí prichádza tou cestou Philadelphia Route, nelegálnou cestou. No už a to, teda tá podnikateľská komunita e, legálna nefunguje, zatiaľ čo tá ilegálna E, ilegálne spôsoby áno. Takže čo sa týka ekonomiky, ale aj celkovej situácie, by veľmi pomohlo tiež, ak by e, izraelský vojak Gilad Šalit, ktorý je ešte stále rukojomníkom, bol prepustený, ale okrem toho musíme naďalej pracovať a snažiť sa o povolenie alebo zvolnenie toho e, režimu uzáverov záverov Takže budeme sa snažiť o rozhovory o zblížení a o posilňovanie kapacity, o implementáciu rámca pre budovanie právneho štátu a pre posilňovanie inštitúcií pre dobré riadenie. A výsledkom toho by bolo odstránenie obmedzení, tak aby mohla rásť palestinská ekonomika. A ešte na záver by som chcel povedať jednu vec. až do roku 2000 a do tých udalostí, ktoré sa vtedy odohrali, myslím si, že možno bolo možné dosiahnuť dohodu o kľúčových otázkach ohľadom e, štatútu palestínskeho štátu a potom, ak by došlo k tejto e, dohode, ostatné veci by sa tomuto prispôsobili. A myslím si, že e, výsledok e, udalostí z roku 2000 je takýto. Pokiaľ sa nám nepodarí vystávať palestinský štát z dola nahor, ale vyrokovať ho vlastne z hora nadol, tak nedosiahneme náš cieľ a preto si myslím, že vlastne aj kvarteto, aj Európska únia to, čo robí, je naozaj e, kľúčové. Ak sa nám podarí vystavať palestinský štát z dola nahor, budeme mať oveľa väčšiu šancu na úspech. Myslím si, že väčšina Ozraelčanov aj Palestínčanov chce riešenie dvoch štátov, ale je to naliehavá e, výzva, je to komplikovaná záležitosť a ten čas na napredovanie, na pokrok nastal teraz. Potrebujeme jasné, legitímne, produktívne riešenie, ktoré povedie k zmenám e, v teréne. Myslíme si, že iba takto môžeme dodať nádej palestínskemu národu. Ďakujem. A teraz naša druhá debata a dal by som, dal by som rada slovo pani Žoli, ktorá je predsedničkou našho vývoju, výboru pre rozvoj. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sem prišli a podelili sa s nami o vaše skúsenosti. Teraz máte mandát osobitného vyslanca e, už 3 roky takmer 3 roky a ešte stále viac ako 550 kontrolných stanovišť stojí a je len 60 výrobkov, ktoré môžu momentálne vstup, sa dostať do Izraela, do Gazy, napriek tomu, že OSN predpokladá, že je 9 tisíc položiek, ktoré sú potrebné. Mohli by ste nám vysvetliť, ako chcete toto riadiť, zvládnuť, aby kontrolné stanovištia neboli a aby sa ekonomika mohla rozbehnúť? My si nemyslíme, že ekonomika môže fungovať, keď máte 550 kontrolných stanovisk. A ako sa pokúsite e, dosiahnuť, aby týchto 9000 položiek, ktoré sú potrebné, sa aj do gazy dostalo? A posledná otázka. Myslím si, že sme čakali 60 rokov a e, viac ako 40 rokov pardon, e, vyplo sa to. Takže chcem vedieť, na čo čakáme. Tu už počujeme, ako málo sa vám podarilo dosiahnuť počas, vaše, počas tých troch rokov. Počuli sme, aká je hrozná tá situácia, aká je degradujúca ako sa zhoršuje, tak prečo ne, jednostranne nevyhlasíme tieto dva štáty? Takže by som chcela počuť vašu analýzu aj k tejto otázke. V prvom rade, jeden z tých veľkých problémov pri riešení tejto otázky je, že keď poviete ľuďom, že ak je nejaká dobrá správa, tak vám hneď povedia všetko zlé, čo sa deje. A ak ľuďom poviete len tie zlé veci, tak riskujete, že sa zabudne na to, čo sa podarilo. Pravda je, že je vyvážená situácia. Vy sa pýtate, že čo sme dosiahli za posledné dva roky. Podľa mňa premiér Fayed a, a palestinské úrady, ktoré si zasluhujú, za, zaslúžia za to našu úctu, tie znamenajú skutočný rozdiel. Pred dvomi rokmi, pred dva a pol rokmi, keď som začal svoju misiu, tak som nemohol ísť do miest, ktoré môžem navštíviť dnes. Teraz tam chodím pravidelne na ulici sú, je milícia, na ulici je palestinská polícia. V eh, Dženíne na severe v dôsledku zmien, ktoré urobili palestínci, izraelskí Arabi prechádzajú cez hranice, ekonomika je uvoľnenejšia a palestínska samospráva teraz prvý krok znížila objem podpory, ktorú potrebuje na jednu tretinu eh, eh, celkového objemu. Dve tretiny budú z vlastných zdrojov, z vlastného dôchodku potom mobilný telefónny operátor prišiel do Palestíny a podobne. Áno, je tam tých 550 kontrolných miest. Toto si rozanalizujme. Kľúčové kontrolné miesta, ktorých je oveľa menej, a niektoré z nich sú ešte stále tam, niektoré sú otvorené, ale treba samozrejme urobiť viac. V najbližších týždňoch pravdepodobne sa rozbehne priemyselný prach v Džamaline, ako aj betlemský projekt. Budeme mať palestínsku investorskú konferenciu v júni. To bude lepšie navštevované ako minulý rok. To sú tie prvé výsledky. Prvá investičná konferencia minulý rok e, sa konala v atmosfére, keď si ľudia mysleli, že arabskí e, účastníci ani neprídu. A teraz tam máme dvakrát toľko účastníkov. Máme pred sebou obrovskú cestu, samozrejme, ale chcem vás povedať, že ak nám to politika umožní a ak nám to čas aj priestor umožní, tak to, čo robí Fayed v Palestíne, je zaujímavé, dôležité a veľmi významné. A chcem povedať na adresu jednostranných gest. To, čo sa ja naučil v procese zo Severného Írska, je gesta, majú niekedy oveľa väčšiu cenu pre tých, ktorí ich robia, ako pre tých, ktorým sú adresované. Skutočnosť je taká, že palestínsky štát nevznikne tým, že my ho vyhlásime. Palestínsky štát vznikne, keď bude vyjednaný, vyrokovaný. Len tak sa to stane. A ja som presvedčený, že to, čo my môžeme urobiť, a ja si myslím a súhlasím s tým, že tam, kde je to úplne jasné, a to je naše posolstvo izraelskej vláde, že viac sa dá a môže urobiť, a môžem vám vysť celú kopu príkladov jednotlivých vecí, ktoré sa dajú urobiť oveľa rýchlejšie, a často musíme čakať mesiace na povolenia na veci, ktoré by sme mohli urobiť oveľa rýchlejšie. Takže tu na tento tlak EÚ, Ameriky a tak ďalej je samozrejme veľkou podporou, ale myslím si, že jedna vec nám musí byť jasná. Jediné riešenie, ktoré bude trvať, je to riešenie, ktoré sa zrodí z procesu. Ďakujem za vaše vystúpenie. Kvarteto, ktoré vediete, môže viesť rokovania a pred desiatimi dňami, dvomi týždňami došlo k dohode, ktorá umožnila hovoriť aj o vytvorení dvoch štátov. Žiaľ, izraelská vláda je veľmi rigidná a narušuje možnosť dosiahnutia tohto cieľa vzniklo postavilo sa 1600 nových obydlí, ktoré sú nezákonné z hľadiska medzinárodného práva. Hovorili ste o kontrolných miestach a v Gaze deti už nemôžu chodiť normálne do školy. Mnoho detí je podvyživených a nemajú, nevidia pre seba žiadnu budúcnosť. Vidia len násilie Váš dokument bude opisovať vznik palestínskeho štátu a je to dokument z roku 2008, veľmi ambicie, je to veľmi ambiciózny dokument a uvádza sa v ňom aj to, čo sa dá urobiť, keď jeden partner nedodržuje medzinárodné záväzky e, Dva roky ste e, zvláštnym vyslancom kvarteta a vaša predstava o tomto konflikte e, sa, vy, e, sa dostala ďalej. Akú bilanciu by ste mohli spraviť z činnosti kvarteta? Ako treba reagovať na výstavbu nových obydlí zo strany Izraela, keď sa rozbiehajú nepriame rokovania a čo možno spraviť preto, aby medzinárodné pravidlá sa dodržiavali aj zo strany Izraela. Ja si myslím, že pokiaľ by sme tu chceli urobiť bilanciu, tak tá úloha, ktorú mám ja, tá nesúvisí s politickými rokovaniami ako takými. Je, moja úloha sa týka budovania štátu a ekonomiky priamo v teréne a ja nechcem opakovať to, čo som teraz povedal, ja si myslím, že došlo k významnému pokroku. Najmä pokiaľ ide o plán premiéra Fajeda, ktorý uviedol na parížskej konferencii v roku 2007 a z jeho realizácii. Vy ste sa ma spýtali, ako ja vnímam vývoj za posledné dva roky tak musím povedať, že som teraz ešte e, viac presvedčený o tom, ako som bol presvedčený v minulosti, že jediné správne riešenie je z dola nahor. Cestujem do tohto regiónu často. Je to malý kúsok zeme. Ľudia žijú vedľa seba, veľmi blízko vedľa seba. A pravda je taká, že Izraelčania si robia starosti s bezpečnosťou, obávajú sa o bezpečnosť a v medzinárodnom spoločenstve je veľa frustrácií a hnevu z toho, čo sa deje posledné dni. To je pravda, ale je tam vážny problém s bezpečnosťou, ktorý má Izrael. A ak tento problém nevyriešime, tak sa nikde nedostaneme. A nedostaneme sa ani k jadru problému. Jediný spôsob, ako to riešiť, je posilniť palestínske schopnosti, kapacity. A tá kľúčová otázka je naozaj taká, že ak palestínčania preukážu, ako si myslím, že to aj robia, že sú pripravení budovať tieto kapacity a riadiť sa sami zodpovedným spôsobom, je to odpoveď, je to reakcia, na ktorú príde odpoveď z Izraela. To je presne to, na čo by sme sa my mali zamerať. Sú teda oblasti, kde vieme dosiahnuť zmenu, ktorá je reakciou na opatrenia, ktoré príjmajú palestínčania. Ja myslím, že v zóne A, kde palestínčania majú kontrolu a vládne tam právo a poriadok, tak tam by nemali byť e, potrebné nejaké bezpečnostné reakcie Izraela. Ja si myslím, že my môžeme pomôcť aj palestínčanom práve v tom, čo robíme v oblasti civilnej policie, aby sme dokázali zvýšiť ich kapacity tak, aby v každej časti palestinskej samozprávy dokázali sami strážiť poriadok a zákonnosť. Potom sú tu ďalšie veci, napríklad zóna C, na to sa zameriavame. Vysvetľujeme ľuďom, iste viete, že západný breh je rozdelený na tri časti A, B, C. C je 60% západného brehu. C je pod administratívnou kontrolou Izraelu. Palestínčania nemôžu tam rozvíjať západný breh inak ako len s povolením. A je veľmi naliehavé, aby sme toto povolenie pre palestínske mestá a dediny dostali pre cesty a podobne. Jeden projekt, na ktorom pracujeme, je ten Mavabi e, projekt e, sídla. To je prvý pro, projekt výstavby v Palestíne po mnohých rokoch a tento projekt na sever od Ramaly e, je veľmi dobre pripravený. Je tam stále spor o prístupovú cestu, ktorá nie je veľmi veľká, veľmi dlhá. A ja dúfam, že to riešenie aj nájdeme. To riešenie je zrejme, samozrejme, ale trvá to dlho. Dlho trvá, kým prídu tieto riešenia a my ich potrebujeme. Takže mne ide o to, že ak sa spýtate, aká je tá bilancia, tak Gaza z rôznych dôvodov, ktoré poznáme, je veľmi zložitá situácia a ľudia sú znechutení. Na západnom brehu vidíme tie možnosti štátu, ale musíme ísť rýchlejšie a potrebujeme sa viac zameriavať na medzinárodné úsilie, tak aby sme podporili palestínčanov v tom, čo chcú robia, to, čo robia, aby mohli robiť lepšie, aby Izraelčania reagovali tak, ako my chceme. Navrhujem, aby ste odpovedali vždy na tri otázky, aby mohli o čo najviac kolegov reagovať a položiť vám otázky. A chcem poprosiť kolegov, aby tiež boli struční pri kladení otázok, nedlhšie ako minútu, prosím. Ďakujem, pani predsednička. E, ja si spomínam, že sme istý čas strávili v e, dolnej snemovni britského e, parlamentu a že ste pracovali aj na severoírskom mierovom procese a bola tam istá chémia, ktorá pracovala, ktorá zapracovala, ktorá aj viedla k ukončeniu dlhotrvajúceho konfliktu, politického konfliktu. Ale ak neexistuje dôvera, istá politická chémia, ktorú vy ste e, priniesli, tak ako aj John Major, do e, severoírskeho mierového procesu, ak to teda neexistuje, e, tak je to ťažké, ale kto e, vlastne vytvára e, dôveru v otázke palestínsko-izraelského konfliktu. Ďakujem pekne, pán Blair. Ste veľmi skúseným európskym politikom a EÚ je najväčším obchodným partnerom Izraela. Avšak politiky EÚ nepomohli riešiť alebo vyriešiť izraelsko-palestínsky konflikt. Tak by som vás chcel požiadať o vašu skúsenosť ohľadom toho, čo bolo odvedené za posledné roky a čo by ste navrhovali uh, ohľadom týchto politík. Ďakujem. Pani predsednička, vítam vás, pán Blair, vítaj, eh, Tony. Moja rovnako ako ty, som rodený optimista a som presvedčený, že napredovať môžeme len tak, ak dáme ľuďom právomoci, ak im dáme uh, vodu, prístup k zdravotníckým službám, vzdelávaniu, sanitačným službám a tak ďalej. A však bohužiaľ väčšina z týchto vecí e, nie je poskytnutá palestínčanom. My uznávame palestínsky záväzok k riešeniu prostredníctvom dvoch štátov, ale nevieme, že či e, aj záväzky na izraelskej strane sú rovnaké. Takže čo by sa v politických e, ohľadoch dalo robiť, aby sa to zmenilo, aby sa toto vnímanie zmenilo? Takže čo sa e, v skutočnosti dá e, robiť? Ako sa to dá zmeniť? E, moji dvaja britskí kolegovia spomenuli skúsenosť zo Severného Írska a ja som sa v tej skúsenosti naučil niekoľko vecí. Jednou z vecí bolo to, že e, veci nikdy nie sú také zlé, ako sa zdajú a momentálne situácia nevyzerá veľmi nádejne a je možné, že ak začnú priame rokovania a rozhovory o zblížení, tak to bude vyzerať nádejnejšie, ale e, bez ohľadu na každodenné problémy a na to, čo sa objavuje v médiách, nemôžete sa vzdať. Nikdy sa nemôžete vzdať A druhá vec je to, že vždy máte na výber. Ja predpokladám, že každý, kto sa kedysi venoval tejto otázke palestinsko-izraelského konfliktu, má isté personálne, osobné frustrácie e, alebo predstavy, ako by sa malo napredovať, čo sa mohlo urobiť lepšie. Ale moja skúsenosť aj zo Severného Írska je taká, že treba vyjadriť svoje frustrácie, ale pokiaľ nebudete veľmi opatrní, tak e, ten ďalší deň sa vrátite tam, kde ste e, boli. E, naša praktická práca zahrňa neustálu interakciu medzi palestínčanmi a Izraelčanmi a nož, ako by sme mali budovať tú dôveru? Treba ju budovať prostredníctvom konkrétnych krokov. To vám chcem povedať, až do roku 2000 to sa dalo budovať aj prostredníctvom slov. Ale myslím si, že teraz sa to už nedá. Treba to budovať prostredníctvom konkrétnych krokov a opatrení. Ľudia často to nechcú vnímať z izraelskej perspektívy, z pochopiteľných dôvodov, ale chcem vám povedať teda, že z pohľadu Izraela, pretože naozaj veci treba vidieť z oboch perspektív. E, áno, my sme odišli z Gázy, zobrali sme našich osadníkov a teraz máme problém. Ja samozrejme poznám všetky argumenty a protiargumenty, mm, nemusím e, ich znova hovoriť, ale oni samozrejme chcú vedieť, alebo chceli vedieť, čo sa stane s tými ľuďmi, čo tam žijú e, bok po boku. A čo sa týka palestínčanov, no už oni si myslia, že my e, robíme to, čo e, to, to, čo najlepšie vieme. My chceme e, riešenie dvoch štátov a čo máme urobiť, aby sme dostali skutočný schopný palestínsky štát. A dôvera bola naštrbená a ako som povedal, môže byť znova obnovená len prostredníctvom konkrétnych e, činov. Ja neviem, či by sa to dalo kvalifikovať a, ako chyba, a e, ja som dal takúto radu aj ministrom zahraničných vecí dnes na obede. Nož Európa má významnú politickú úlohu. Vyzerá to tak, že e, USA teda zohráva dôležitú úlohu a že my by sme teda ako e- USA by, mala zohrávať, by malo zohrávať dôležitú úlohu, ale myslím si, že EÚ bude zohrávať dôležitú úlohu, ak sa zameria na to, ak bude robiť to, čo nikto iný nemôže urobiť to je podporovať palestínčanov pri budovaní ich kapacít a budovaní ich inštitúcií pre palestínsky štát. Ak k tomu dôjde, a myslím si, že môžeme oveľa viac ešte urobiť, než robíme, tak eh, otvoríme cestu pre našu politickú úlohu. A naša politická úloha bude kľúčová. Myslím si, že tak by sme to mali robiť. Mali by sme vediete, že naši ľudia, ktorí sú tam v teréne, e, robia vynikajúcu prácu, odvádzajú vynikajúcu prácu spolu s palestinskými bezpečnostnými zložkami. Nož a k tomu, čo povedal nakoniec Michael, áno, je pravda, je to možné, aj napriek všetkým ťažkostiam. Myslíme, že dá sa to znova obnoviť, môže to fungovať, ale iba tak, ak bude vybudovaná dôvera, že e, tieto rokovania, ktoré sa začnú, budú skutočné. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, sme e, e, dôležitým hráčom, ale nie vždy tým najdôležitejším hráčom. Pani Veronik de Kaiser. Merci. Monsieur Blair. Ďakujem veľmi pekne. Pán Blair Mm, to je pravda, že sme mali veľa nádejí. Aj teda do toho, čo ste mohli urobiť práve a s ohľadom na um, pás gazy, um, boli tu infraštruktúrne problémy, ale tomu nechcem teraz nič povedať, pretože ten, to medzinárodné prostredie možno nebolo vtedy také priaznivé s pánom Obamom, s pani Ashton sa niektoré veci zmenili, takže sa možno posunieme ďalej. To je jedna vec, ale sú veci, kedy s vami nesúhlasím a predovšetkým to v tom, čo sa týka bezpečnostnej politiky. Pretože vy hovoríte, že bezpečnosť Izraela je premisa, že toto musíme zabezpečiť a pokiaľ by sme zaviedli v Palestíne právny štát, potom sa toto zlepší. No už dobre, Áno, samozrejme, my chápeme, že Izrael musí byť bezpečný. My sme tam Izrael chceli náď a my sme e, teraz odpovední aj za bezpečnosť Izraelu, ale my sme rovnako zodpovední aj e, za, e, za Palestínu. To je dvojitý bezpečnostný koncept a to bolo za posledné roky pre každého izraelského mŕtvého povedzme 10 dvadsať zavraždených palestínčanov za mesiac a jeden Izraelčan. V tomto parlamente sme odsúdili každý typ násilia, odsúdili sme teroristické akty a odsúdili sme aj všetky problémy e, s bezpečnosťou. A ja by som chcela pochopiť, čo sa deje na obidvoch stranách Nemôžeme hovoriť o bezpečnosti Izraela bez toho, aby sme nehovorili o bezpečnosti palestíncov. To je jediný bod, v ktorom s vami nesúhlasím. Ďakujem, pani predsednička. Excelencia, budem hovoriť po grécky, takže prosím, dajte si sluchatka, pokiaľ nerozumiete perfektne grécky. sledujeme, ako s veľkou zaangažovanosťou ste obhajovali účasť Británie v Iraku. A ako je to teraz s, vašou, s vašim postojom k politike budovania osád v Izraeli? Aj to obsa os, e, e, obhajujete? a hovoríte, že infraštruktúra je dôležitá a že treba mať kapacity a podobne. Základné kapacity a inštitúcie v Gáze sú prakticky e, zničené ako výsledok vojny. A chcem sa spýtať, ako môžeme riešiť túto situáciu. Nepochybne je jasné, že je tu vojna a treba nájsť riešenie. Nože ja sa pýtam, či to môžeme robiť aj v rámci susedskej politiky e, Palestíny. Existujúca okupácia má veľmi dobre známe následky a k tomu istému došlo aj pri vojne v Iraku. E, chcela by som sa spýtať, aké závery sa k tomuto dá vyvodiť? E, vítam ťa, Tony. Ja tiež mám otázku ku Gáde. Samozrejme, že odsudzujeme straty na životoch e, na oboch stranách, ale chcem sa spýtať na otázku pitnej vody. Zatiaľ je len 5 vody pitnej, ale ako sa to spraví, ako to bude pri e, tej, aká bude situácia pri dobrom plote a ako to bude s to vodou a ako je tá otázka zjednotenia a jednoty v palestínskom e, svete. Hovorí sa, že vlastne sa e, orientujete na západný breh, ale vlastne vidíme ako keby sa to nerealizovalo všade rovnako. Spomínate severné Írsko. Ako teraz vidíte tu, keď hovoríme o Hamase a teraz hovoríme o bývalých teroristoch a súčasných teroristoch, ako je to s Hamasom? Je na ceste k mieru a k demokracii? No. Yeah. Veľké otázky, ťažké otázky. K, otázka k bezpečnosti. Je to problém pre palestínčanov a izraelčanov samozrejme a jediná bezpečnosť pre každého z nich je len v tom, že sa dosiahne mierové riešenie, čo funguje. Taká je realita, sa obávam. A jeden z dôvodov, prečo je to také dôležité vybudovať a budovať palestínske kapacity v oblasti právneho štátu, je v tom, že ako prezident palestínčanov povedal, jeden zákon, jedna zbraň, jeden, jedna autorita, to znamená jeden palestínsky orgán, jedna palestínska autorita, ktorá má tie prostriedky na presadzovanie zásad právneho štátu, právneho štátu. A preto hovorím, ak to chceme vyriešiť, tak treba vidieť tie rôzne dimenzie, ktoré existujú a pre mnohých palestínčanov na západnom brehu, keď sa pozerajú na to, čo sa deje v Gaze, tak to chápu ako nezákonný akt voči palestinskej e, samospráve. Čiže západný breh vníma situáciu v Gaze ako nezákonnú situáciu a konečná bezpečnosť príde len, keď sa nájde dobré riešenie. A preto je také dôležité budovanie kapacít pre palestínčanov, pretože napríklad tak ako sa stalo pred pár mesiacmi. Ak dojde k nejakému výbuchu násilia medzi dvomi súperiacimi gengami na palestinských územiach a palestínsky orgán tam ide a potlačí to, tak to je veľmi dôležité. A čas problému je v tom, že ľudia nechcú myslieť na tieto veci, nechcú o tom hovoriť, e, ale podľa mňa to je to, čo je v jadre toho všetkého. Tam, v tom je tá, to jadro bezpečnosti, pretože inak, ak bude konflikt pokračovať, tak nerovnováha síl bude pokračovať. Presne tak, ako si to povedal. Takže jediné riešenie je, aby sa tí ľudia v miery si sadli spolu a aby sa palestinci naučili riadiť Palestínu. A to je otázka, aj odpoveď na otázku okupácii. Okupácia Samozrejme, problém s ňou je takýto. Tam nejde len o tie obmedzenia, ktoré sa týkajú života palestínčanov, ale ide o to, že pre palestinskú ekonomiku je veľmi ťažké primerane rásť, kým sú tieto obmedzenia, ale realita je taká, že tie sa zrušia len vtedy, ak bude dostatočná kapacita palestínčanov v oblasti právneho štátu. Aj takto bude boj a debata, ale bude to aspoň debata, kde máme nejaký argument aj na našej strane. A, a ja by som vás naozaj chcel vyzvať, aby ste naozaj prišli a pozreli sa na to, čo palestínčania robia v Nabluse, v Jerichu, v Betlehejme, Hebrone a tak ďalej. To je tá odpoveď. Nie sú to titulky, ktoré chytia každého, ale to je jediný spôsob, ako to urobiť. Pokiaľ ide o ten betlemský projekt, tak teraz máme povolenie na to, aby prišiel materiál. Potom už tendre sa otvoril, vyslali a vrátia sa na tento projekt. Takže ten projekt budeme stavať a musíme ho postaviť rýchlo. Je to naozaj, sú to naozaj preteky s časom a Izraelčania a Palestínčania stratia, ak sa to nepodarí, obaja stratia, ale ja teraz chcem riešiť dlhšie, dlhodobejšie veci, elektrika, voda, radikálnejšie riešenia, než máme doteraz. A pokiaľ ide o Hamas, pozrite sa, nemám žiadne pochybnosti o tom, že že ak je nejaká hybná sila za procesom, ktorá ho poháňa dopredu a nám dáva nejakú reálnu nádej, že by sme videli na konci mier, tak Hamas si bude musieť vybrať eh, tú správnu cestu a to je buď ísť touto cestou, alebo sa od nej vzdialiť, ale ja som presvedčený, že väčšina ľudí v Gaze, nie na západnom brehu, v Gaze, ak uvidia reálne vyhliadky života schopného palestinského štátu, sa vrátia k tomuto riešeniu. To je jediná nádej, ktorú máme, pretože e, len ľudia to dokážu zmeniť. Takže E, tvárime sa, že sama som hovoriť nie je správne, ale určite sa s ním stále hovorí. Určite tam nie je nedostatok komunikácie, ale každý sa musí rozhodnúť. Je to samozrejme ale rozhodnutie, ktoré je ľahšie, keď máte pred sebou jasný, pro, e, jasné vyhliadky. Pán Blair, mohol som súkromne navštíviť Izrael, e, Gazu, západný breh pred tromi týždňami a Hamas a ja nezdielam váš optimizmus, lebo si myslím, že západný breh sa teraz stal e, zemou, ktorá vyzerá ako švajčiarsky sír a tam sú naozaj obe strany dali červené svetlá, ktoré sú nezlučiteľné. A to, čo nedávno sme videli, keď Joe Biden navštívil Jeruzalem, tak sme videli, ako Izraelčania oznamovali svoje svoju stavebnú činnosť vo východnom Jeruzaleme a to naozaj nepomáha budovať dôveru, ako aj interviu Netanyahua, e, ten rozhovor medzi Merklovou a Netanyahuom, to všetko vo mne vyvoláva pocit, že nie je veľa dôvodu na optimizmu. Mal som veľmi mladého izraelského sprievodcu a spýtal som sa ho, ne, nemajú palestínčania už len veľmi málo času? Prečo neprijali riešenie dvoch štátov v 2000 roku alebo Barak a podobne? A on povedal, Izraelčan povedal, tam čas nechýba palestínčanom, ale nám. A on sa pýta, ako to myslíš, ako to mám pochopiť? A on na to povedal, palestínčania jedného dňa nebudú žiadať riešenie dvoch štátov, ale jedného štátu s rovnakými právami pre nich, právami ako majú Izraelčania. A to bude koniec židovského štátu. A, a Izrael im nedáva tie plné, plnohodnotné práva, a, nemôže, a keby to neurobil, tak by to bol apartheid. Takže ako vy chápete toto hodnotenie, tu tento výklad? A druhá otázka je, prečo neprijať daytonský prístup. Pozvite tieto dve strany a povedzte, neodídete skôr, kým sa nedohodnete na tom, čo sme tu pred vás položili. Miloševič to tiež nechcel podpísať, ale nakoniec to podpísal. Takže prečo nejdeme tak, ako v Daytone? Ešte to... Vážený pán Blea, ja by som vás chcel privítať na tomto našom zasadnutí po toľkých rokoch a po tej neuveriteľnej tragédii palestinského národa je dôležité, aby sa jednoznačne povedalo, že diplomati teraz môžu skončiť svoju a um, svoju prácu a konečne môžu začať prácu iní, aj keď e, nechcem teda byť nejaký ostrý voči, nie, my, vie, voči vám, pardon, my vieme, že vy ste skutočne excelentný diplomat, ale musíme povedať, že diplomácia jednoducho musí ukončiť svoju činnosť a my jednoducho musíme začať pracovať. Vy ste poslali, vyslali britské, a, britskú armádu do Iraku a takisto um, sa, sa hľadali chemikálie. A musím povedať, že vy teraz sociálne diplomaticky reagujete na problém, ktorý e, je stále, e, ktorý je čím ďalej tým e, ostrejší a jednoducho sa miniete cieľa. Pokiaľ by ste chceli v tejto otázke pokročiť, kedy by sme si mali, kedy by sme si mali stanoviť tento cieľ. My ako Európska únia, my uh, musíme jednoducho uh, pracovať, pretože s tými sankciami voči Izraelu sa nedostaneme ďalej. Pán Tanok. E, ďakujem pekne. Rusko je jedným z vašich šéfov alebo členov v kvartete. A nedávno bolo vyhlásené, respektíve je veľmi e, známa iránska jadrová hrozba a počas vojny v Libanone sa zistilo, že ruské zbranie boli dovážané do, cez Sýriu Hizbalahu. Myslíte si, že Rusko robí dostatočne v kvartete, aby zabezpečilo svoje mierové úmysly, ubezpečilo o mierových úmysloch? A myslíte si tiež, čo sa týka napríklad fórum Uh, Bill Newton Dunn. Uh, Severné Írsko uh, tu bol spomenutý ako paralela a John Hume získal za to Nobelovú cenu. On povedal, že vysvetlil fungovanie EÚ e, k Jerrymu Adamsovi. Samozrejme, výhoda bolo také, že aj Írsko, aj Veľká Británia bola v EÚ a vieme, k čomu došlo. Ale nie je žiadna taká EÚ na Blízkom východe. Myslíte si, že by mohlo dôjsť k takej situácii, aby sa zabudlo na náboženstvo, aby sa hovorilo o rovnakých príležitostiach a právomociach? Mohlo by to na pomôcť riešeniu na Blízkom východe? Áno, vidím, že e, otázky sú stále zaujímavejšie a zaujímavejšie a som uh, veľmi rád, že John Hugh vysvetlil fungovanie EÚ Jerrymu Adamsovi. Myslím, že by sme mali mať kópiu tohto vysvetlenia. Určite by dobre poslúžilo, e, by to dobre poslúžilo celému svetu. Uh, určite pre všetkým v mojej vlastnej krajine. Ale vrátim sa samozrejme e, e, k tomu, čo ste spomenuli. Čo sa týka západného brehu, spomenuli ste môj optimizmus. E, presne o tom som hovoril, jasné, vy spomeniete jednu dobrú vec a už o vás hovoria, že ste veľký optimista. Samozrejme, správne ste poukázali na ten na ten kantonálny prístup k západnému brehu, ale ak porovnáme situáciu najväčších palestinských miest eh, spred, eh, so situáciou spred niekoľkých rokov, eh, tá situácia je už oveľa lepšia. Samozrejme, ešte veľa úloh pred nami stojí, ale myslím si, že to treba povedať. A čo sa týka toho riešenia jedného štátu ja e, viem, že sú palestinčania aj izraelčania, ktorí hovoria o takomto riešení, ale nemyslím si, že by to fungovalo. Ja mm, nevidím možnosť, ako by to mohlo byť efektívne riadené. Ľudia prišli s riešením dvoch štátov. E, preto e, respektíve nie kvôli tomu, že e, bol tu tlak rôznych e, udalostí a vecí, ktoré sa odohrali, ale jednoducho to bolo jediné možné riešenie. Áno, je tu izraelská populácia, palestinská populácia, áno, 20 obyvateľov Izraela sú Arabi a jednoducho Izraelčania, palestinci chcú svoj štát a Izrael sa svojho štátu nevzdá. Takže osobne si myslím, že viem, prečo ľudia takto hovoria a viem, že je to vyjadrenie ich e, frustrácie, ale úprimne si myslím, že toto nie je riešenie a môžem tiež povedať, že čo sa týka náhrady diplomacie konkrétnymi činmi, e, čiže e, čo sa týka sankcií Izraela, myslím si, že k tomu by nedošlo. Nemyslím si, že by to bola správna cesta, ale vďaka, že ste ma nazvali excelentným diplomatom, to je naozaj oveľa lepšie pomenovanie, než sami, e, ktorého sa mi dostalo mnohokrát. A čo sa týka Ruska a Iránu, ja neviem podrobnosti tej konkrétnej mimovládnej organizácie, o ktorej ste hovorili, ale samozrejme otázka Ruska a Iránu Eh, je tam rokovanie zo strany Američanov a môžem povedať ohľadom mojej práce, že keď som začal pracovať eh, v tejto pozícii eh, špeciálneho vyslanca kvarteta, Samozrejme, nie je to taká najšťastnejšia rodina a musím povedať, že Rusko bolo zatiaľ veľmi konštruktívne v tejto práci a musím, toto musím povedať. A nakoniec, čo sa týka tej myšlienky EU. Myslím si, že v tomto regionálnom prístupe niečo také existuje, ale aby tento regionálny prístup fungoval, mierový proces musí napredovať. Nemyslím si, že to príde ešte pred tým mierovým procesom. Myslím si, že v roku 2002 bol vykonaný veľký krok. Tá arabská mierová iniciatíva je legitímnym základom, e, v rámci ktorej ľudia môže diskutovať a rokovať, ale myslím si, pokiaľ sa znova nespustní mierový proces a skutočné rokovanie, myslím si, že bude veľmi ťažké, aby táto regionálna asociácia zohrala takú úlohu, akú by mala. Ale ak áno, ak sa nám to podarí, tak naozaj toto bude veľmi dôležitý rozmer. No už dámy a páni, myslím si, že sme asi e, na konci nášho stretnutia, myslím si, že to bola, bolo veľmi zaujímavé a užitočné popoludne. Chcela by som sa poďakovať všetkým členom e, parlamentných e, výborov, našim tlmočníkom a špeciálne sa poďakovať aj nášmu osobitnému hostovi, pánovi Blairovi, e, za to, že tu dnes prišiel. Ďakujem ešte raz.